E, voľbu podpredsedov v parlamente. Navrhujem, aby sme e, navrhli ten, ten termín predkladania kandidatúr e, na dnes večer o pol 11. Kandidatúry treba zložiť v rámci generálneho sekretariátu R00101. To je kancelária, je to v budove Louis Weiss. Ako som povedal, na dnes sme skončili, zajtra budeme pokračovať o